hlasovať. A teraz je to ďalšia téma programu, čo je vyhlásenie Rady a komisie k, rozši- k správy o rozšírení pre, mo- po- e, pre Čiernu horu. A znovu by som vyzval pana Vamena, aby, sa, aby začal debatu za radu. Pán predseda, vážení poslanci, pán komisár File, dovolte, aby som začal tým, že privítam podporu parlamentu k úsiliu, ktoré sme vyvinuli, aby sme posilnili e, prácu Čiernej hory a vítam aj úsilie Tenoka o vyvážený príspevok. Máme veľkú verejnú podporu pre integráciu Čiernej hory, ako aj e, konsenzus medzi politickými stranami na vnútroštátnej úrovni. To umožnilo krajine, aby systematicky pracovala na reformnom úsilí. Minulý rok v decembri Rada, ako aj Európska rada, privítali e, posudok komisie, že Čierna hora dosiahla celkové uspokojivé výsledky, najmä pokiaľ ide o kľúčové priority určené EÚ v roku 2010, vzhľadom na, alebo s cieľom otvoriť prístupové rokovanie v júni tohto roku Európska rada dala za úlohu rade preskúmať pokrok, ktorý Čierna hora dosiahla pri realizácii reforiem. Hlavné oblasti predstavujú právny štát, základné práva, boj proti e, korupcii a organizovanému zločinu. Komisia teraz pripravuje prácu o e, realizácii a pravdepodobne ju predloží v máji. Čierna hora dosiahla vysokú úroveň súladu s kritériami na členstvo a krajina pokračuje na ceste k budovania trhového hospodárstva a snaží sa plniť svoje záväzky, ktoré vyplývajú zo stabilizačnej a asociačnej dohody. Vzťahy Čiernej hory so susedmi sú veľmi dobré a Čierna hora bola aktívne zapojená do radu regionálnych iniciatív, ako je napríklad juhovýchodný európsky proces spolupráce, ktorému Čierna hora predsedala v rokoch 2010 až 2011 Čierna hora sa tiež aktívne zapájala do sarajevského procesu hľadania riešenia pre utečencov a vnútorne presídlené osoby v Čiernej hore, Bosne a Hercegovine, Srbsku a Chorvátsku po konflikte v tomto regióne v 90. rokoch. Avšak Čierna hora má ešte pred sebou cestu, ktorú musí zvládnuť. Musí pokračovať v reformnom úsilí a zabezpečiť úplnú realizáciu, najmä pokiaľ ide o právny štát tejto oblasti potrebujeme dosiahnuť veľký pokrok, najmä pokiaľ ide o vnútorne presídlené osoby, e, slobodu e, médií a implementáciu protidiskriminačných politík, ako aj nezávislosť súdnictva. E, očakávame neza- konštitú- ústavnú reformu, ktorá zabezpečí a posilní nezávislosť súdnictva Pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu bude tiež kľúčom k pokroku Čiernej hory na ceste Európ- po, e- k európskemu integračnému procesu. Som presvedčený, že uvidíme ďalší pokrok v týchto oblastiach a v, historické dohody v dialógu medzi Prištinou a Belehradom e, umožnili poskytnúť aj kandidátsky štatút Srbsku, umožnili ratifikačný proces prístupovej zmluvy s Chorvátskom a sú to silné signály, ktoré tu vysielame v tomto regióne a určite to povzbudí ďalšie krajiny v tejto oblasti. Ak budú reformy v Čiernej hore pokračovať rovnakým tempom, tak si myslím, že je to možné a že sa nám podarí na základe toho v júni začať prístupové rokovania s Čiernou horou. My ako predsedníctvo budeme úzko spolupracovať s parlamentom a s komisiou, aby sme tento cieľ dosiahli. Ďakujem veľmi pekne, pán Vamen. A teraz pán File za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážený pán minister. Som veľmi rád, že sa môžem dnes prihovoriť Európskemu parlamentu, keď hovoríme o uznesení, pri, e, o uznesení k správe o pokroku dosiahnutom v Čiernom horu v roku 2011. Chcem zablahoželať spravodajcovi Charlesovi Tarnokovi za vynikajúcu správu, ktorú pripravil. Rozhodnutie decembrovej rady je uznaním pokroku, ktorý krajina dosiahla počas piatich rokov svojej nezávislosti a najmä od decembra 2010, keď e, sa jej poskytol kandidátsky štatút. Toto rozhodnutie otvorilo dvere začať e, prístupové rokovania. Kľúčom tomuto úspechu je určenie odhodlanie černohorských orgánov a úradov realizovať ambiciozne reformy spolu s aktívnym zapojením parlamentnej opozície, občianskej spoločnosti a médií. Dosiahol sa široký vnútroštátny konsenzus o európskej integrácii a to je veľkým aktívom Čiernej hory. Umožňuje neustále pokračovať na ceste do Európskej únie Stretol som sa minulý týždeň s pánom Lukšičom, premiérom Čiernej hory a videl som jeho odhodlanie e, e, pokračovať v reformnom procese a udržať pokrok krajiny na ceste do EÚ. Ďalej ma povzbudzuje aj vzájomne rovnaké chápanie toho, že začatie prístupových rokovaní neznamená koniec procesu, ale začiatok dlhej a náročnej cesty. Vážení poslanci, ako pán Tanok v správe uvádza, Čierna hora dosiahla významný pokrok, ale potrebuje venovať ešte ďalšie úsilie do oblasti právneho štátu, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu. E, pokiaľ ide o doku- zdokumentovanie konečných odsúdení pre, v prípadoch veľkej korupcie a organizovaného zločinu, musíme ďalej e, rozpracovať a všetky prípady musia byť dôsledne vyšetrované. V súlade s koncenzom z roku 2006 o rozšírení vieme, aké dôležité sú tieto otázky a ako sa musia už včas riešiť v prístupovom procese. Nový prístup k rokovacím kapitolám 23 súdnictvo a základné práva a 24 e, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť umožní že ich môžeme začať preberať už skoro, aby Čierna hora mala dostatok času na to, aby si vypracovala dobrú históriu svojho boja s organizovaným zločinom a korupciou. Teraz, keď vám sa prihováram, E, dochádza práve k prvej vysvetľujúcej fáze, fázi screeningu kapitoly 24, pričom už táto práca na kapitole 23 sa odviedla začiatkom týždňa. Ďalším dôležitým milníkom pre Čiernu horu bude dokončenie ústavnej reformy v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie v duchu koncenzu a konštruktívneho dialógu s opozičnými stranami toto poskytne silné záruky pre nezávislé a zodpovedné súdnictvo. Súlad s európskymi normami v oblasti ľudských práv a menšinových práv e, predstavuje ďalšiu mimoriadne dôležitú oblasť, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu a nediskriminovanie. Nedávny útok proti investigatívnemu novinárovi je neprijateľný a musí sa dôsledne vyšetriť spolu s, aj s minulými prípadmi násilia a vandalizmu nasmerovanými voči médiám. Ďalšie úsilie je tiež potrebné na posilnenie protidiskriminačnej politiky, najmä z hľadiska rodovej rovnosti a účinnej ochrany menšinových práv. Úsilie, musí sa ďalej vyvíjať úsilie na zvýšenie počtu e, E, zákonne registrovaných, premiestnených, presídlených osôb. Táto zodpovednosť a jej riešenie je na pleciach Čiernej horej a jej schopnosti udržať tempo reforiem a zabezpečiť ich účinnú realizáciu. Čierna, e, komisia bude podporovať úsilie Čiernej hory na jej ceste do Európskej únie v cestou finančnej a odbornej pomoci. Ďakujem. Ďakujem, komisár. A teraz pán tenok, nech sa páči. Uh, Toto je pomerne priama krajina, jednoduchá, pokiaľ ide o monitorovanie pokroku dosiahnutému na ceste uh, k pristúpeniu Ehm, Čierna hora veľmi úsilne pracovala na riešení kritérií a na splnení tých benchmarkov, ktoré stanovoval eh, komisár v sedmých prioritných, prioritných oblastiach, hlavne zlepšenie fungovania parlamentu a volebného rámca, profesionalita v rámci eh, verejnej správy Čiernej hory, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii, boj s organizovaným zločinom, zabezpečenie mediálnej slobody a e, spolupráca s občianskou spoločnosťou. Čierna hora nedávno e, na jej chválu bola pripustená do Svetovej obchodnej organizácie v decembri minulého roku a pristúpenie do VTO pomôže Čiernej hore vybudovať e, dynamickú modernú ekonomiku. Toto signalizuje integráciu hospodárstva Čiernej hory do svetového hospodárstva. Ďalej sú tu medzietnické vzťahy, E, otázky handicapovaných, repatriácia vnútorne presídených osôb, nezávislosť súdnictva, sloboda médií, to všetko je pokryté, tieto aspekty v mojom uznesení. E, ako krajina, ktorá má krásne prírodné bohatstvo, tak aj cestovný ruch zohráva veľmi dôležitú úlohu e, z pohľadu hospodárstva. A budovanie vodných elektrární, transparentnosť energetickej politiky, to je prirodzenou prioritou vlády Čiernej hory. Moje súčasné uznesenie o pokroku Čiernej hory sa sústredí aj na hospodárstvo. E, tým, že oslobodíme krajinu od prílišnej byrokracie, e, to podporíme potom podnikateľské aktivity a takisto zabezpečíme e, príliv priamých investícií zahraničných. Takisto veľmi dobré vzťahy má s bezprostrednými susedmi Čierna hora. Je schopná riešiť nevyriešené ešte spory s Chorvátskom a takisto bojuje s organizovaným zločinom, ktorý v regióne, ktorý bohužiaľ sa vykazuje príliš veľké množstvo tohto fenoménu. E, ďalej e, boli s Macedónskom, Srbskom a Chorvátskom uzavreté dohody o vydávaní osôb. E, v krátkosti sumarizujem, na hora je dobrým príbehom a dúfajme, že v júni 2012 budú zahájené rokovania o pristúpení do EÚ. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Čialsovi Tenokovi za správu. Niekedy nadobudám dojem, keď sa pozrieme na toto obdobie historické, že ľudia sa nebudú pozerať na tú hospodárskú krízu, na tie turbulencie, ale pozrú sa, že berlínsky múr padol e, v 89. zrazu zázračne a zrazu je tu 10 nových členských štátov. Krátko potom hovoríme o Čiernej hore, že pristúpi do EÚ, keď si vezmeme nedávnu históriu e, bývalej Jugoslovanskej republiky. To je naozaj zázračné, toto potrebujeme v Európy a to sú tie základy, na ktorých spočíva, spočíva EÚ z začiatku. Ja to vítam, vítam pokrok, ktorý zaznamenala Čierna hora, pokiaľ ide o riešenie tých problémov, ktorým čelili. Ale Európska únia je otvorená akékoľvek európskej krajine, ktorá je demokraciou a ktorá dokáže prevziať zodpovednosť, ktorá vyplýva z členstva. A hovorím o tomto, pretože je to ťažká vec pre menšie e, členské krajiny. E, v istej fáze budeme sa musieť opäť pozrieť na institucionálne otázky. E, môžeme naďalej expandovať tak, ako v súčasnosti, tak sa rozširovať a môžeme mať komisiu, ktorá bude mať stále sa zvyšujúci počet komisárov a ja odpovedám áno, pretože Eh, malé krajiny si to veľmi úzkostlivo strážia ten počet. Ak sa ale týmto máme zaoberať, a myslím, že je to aj niekde v programe, tak musíme to riešiť tak, aby to eh, nebolo uzurpované veľkými členskými štátmi. Toto je jedna oblasť, kde členské štáty bez ohľadu na ich veľkosť majú rovnosť, požívajú rovnosť práv a musí si to komisia uvedomiť. A ja vítam pokrok, ktorý bol zaznamenaný a je dobré vidieť, že tie argumenty, ktoré e, sa skrývajú za tou urgenciou zo strany Európskej únie, že ešte stále sú nažive a stále fungujú a že prehlbujeme, rozširujeme tento kontinent a že z neho robíme stabilné miesto na život do budúcnosti a miestom, kde môžeme lepšie realizovať naše aktivity na poli medzinárodnom. E, ďakujem pekne, zdá sa, že e, hodiny nefungujú správne ktoré sledujú čas. Pán Ferm, dve minúty použijem hodinky, aby som si odsledoval dĺžku vášho príspevku. Dúfam, že budem môcť eh, nekonečne mať ten príhovor, ale tak to asi nebude. Ďakujem. Vážení kolegovia, ďakujem pánovi Tenokovi. Eh, myslím, že eh, dosiahol veľkú mieru zhody v rámci tejto správy. To je veľmi dôležité. Je dobré, že členské štáty zahájili proces rokovania s Čiernou horou. To vysiela veľmi signál na celý región Západného Balkánu. Je dôležité, že kandidátske krajiny sú posudzované na základe toho, čo robia, na základe toho pokroku, ktorý zaznamenávajú, pokiaľ ide o plnenie kritérií a uznesenie sa v tomto zmysle veľmi jasne vyjadruje. Čiernu horu treba pochváliť za konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva, pokiaľ ide o prispievanie k dobrým susedským vzťahom a stabilite v regióne. Zaznamenali kroky vpred, pokiaľ ide o kľúčové kritériá a priority, ktoré komisia stanovila, ale ešte stále je tu veľa práce pred nimi je nevyhnutné prejaviť silnú politickú vôľu, tak aby e, boli realizované kroky, pokiaľ ide o právny štát, boj proti korupcii, boj proti organizovanému zločinu. Ešte stále tam ostáva veľa roboty a na to, aby bol dosiahnutý úspech, bude si to vyžadovať veľa politickej vôle. Ale proces pristúpenia nie je len na pleciach vlády, E, treba do toho zapojiť celú spoločnosť a tým pádom Čierna hora musí posilniť svoj dialog s občianskou spoločnosťou, so sociálnymi partnermi, s odbormi a je nevyhnutné zagarantovať aj mediálnu slobodu. A v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré som ja predostrel plenárnej schôdzi, ja tam vyzývam Čiernu horu, aby riešila prípady zastrašovania novinárov a kde teda bolo nejaké násilie smerom na ich osobách. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, aj tam e, treba popracovať. Ženy sú naozaj veľmi slabo zastúpené v dôležitých pozíciách e, v spoločnosti Čiernej hory a je treba to zmeniť. Teším sa, kedy budem môcť privítať e, Čiernu horu ako členský štát, ako náhle príde k splneniu kritérií. Je aj na nás v EÚ, aby sme si spravili náš kus práce, napríklad pokiaľ ide o rozpracovanie programu EPA, aby sme teda podporili krajiny typu Čiernej hory, aby sa dokázali prispôsobiť na budúcnosť, ktorá ich čaká z EÚ. Ďakujem pekne, pán Weigl, dve minúty. Používam stopky, vraví pán predsedajúci. Ďakujem. Domnieval som sa, že vy ako liberál, pán predseda, že vy tie hodiny pozastavíte umyslne, tak aby sme mali troška viac priestoru na naše vystúpenie. Chcem poďakovať pánovi Tenokovi, spravodajcovi, za vynikajúcu spoluprácu a takisto by som chcel poďakovať všetkým ostatným, všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Je to dobrá správa pre Čiernu horu a pre nás, e, že tie e, rokovania budú naštartované na začiatku júna, júla. Podľa nás Čierna hora je dobre pripravená. Aj súdržnosť spoločnosti e, sa posilnila. Všetci si želajú pristúpiť do EÚ. Ďalšia pozitívna skutočnosť je, že Čierna hora začína z jednou z najťažších kapitol, a síce kapitolo 23. Čierna hora si prešla veľmi ťažkými reformami, reformami súdnictva, reformou zriadenia efektívnych inštitúcií, ktoré zabezpečia boj proti korupcii, a to je vec, o ktorej sa zmienujú viacerí poslanci, poslankyne. Chceme zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú zohráva Čierna hora v rámci regionálnej spolupráce. Takisto ako spravodajca aj ja sa domnievam, že rozhodnutie odovzdať otázku prelaky e, na Hákský súd, postupí to na Hákský súd, že to je dobré. Takisto vítame opatrenia čiernohorskej vlády, ktoré sú, sa zameriavajú na slobodu médií, slobodu prejavu, zabránenia útokom na novinárov a zagarantovania tolerancie, keď ide o akékoľvek typy menšín v spoločnosti. Niektoré z týchto vecí sú nové z pohľadu čiernohorskej spoločnosti, ale sú úplne dôležité. Je čas, aby táto malá, avšak mimoriadne krásna krajina konečne nastúpila na definitívnu cestu členstva v EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Opäť nám funguje časomiera. Pani Lunaček, minúta a pol. E, ďakujem, e, pán predseda. Vážený pán komisár, e, pán minister Vámen, kolegyne, kolegovia, aj v mene mojej skupiny zelených, ale chcem poďakovať pánovi Tenokovi za veľmi dobrú spoluprácu, konštruktívnu, ktorú sme mali, aj pokiaľ ide o dosahovanie kompromisov. A pokiaľ ide o našu skupinu, chcem privítať jasnú podporu, ktorá vyjde z tohto parlamentu zajtra, pokiaľ ide o signál a naštartovanie rokovaní s Čiernou horou. Je to dôležitý krok vpred a je to ďalší krok na ceste k zachovaniu tej dynamiky rozširovacej, ktorú máme s kandidátskymi krajinami Srbsko, ďalej dialog medzi Kosovom a Srbskom a tak ďalej. Áno, Čierna hora je pripravená a darí sa aj pomerne dobre a mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili, boli akceptované, respektíve boli odhlasované na výbore pre zahraničné záležitosti. To sú pozitívne momenty, ale ešte stále je tu jedna vec, ktorá je problematická a v Čiernej hore, a to je problém korupcie. Viacerí kolegovia sa o tom zmienili. Hlavne pokiaľ ide o procesy privatizácie, štátom vlastnené spoločnosti, hlinikárne, telekom, eh, elektrárenské spoločnosti. V Podgorici nedávno prebehli protesty proti procesu privatizácie, čiže vláda sa na to musí pozrieť a musí postúpiť. Takisto aj e, hrozby namierené proti investigatívnym novinárom, e, spomínal to e, kolega Tenok, aj komisár File, to nie sú izolované prípady a naozaj vláda to musí posilniť svoje úsilie, respektíve podporu mediálnej slobode. A jedna vec nakoniec, zákon o financovaní politických strán implementácia tohto zákona eh, je prevažne delegovaná na štátnu volebnú komisiu. A vy viete, z koho sa táto komisia skladá. Zástupcov politických strán. To jednoducho nie je spôsob, ako kontrolovať financovanie politických strán a myslím si, že tam ešte sú nevyhnutné e, zmeny. Mus, dovolte mi skončiť pozitívne. Pokiaľ ide o otázku LGBT, transexuálov, homosexuálov. Tam bol zaznamenaný pokrok nedávno a chcela by som e, jednu regionálnu iniciatívu spomenúť. Čierna hora e, nedávno uskutočnila konferenciu, ktorá sa zaoberala právami e, tejto, tejto menšiny a to je veľmi dobrá vec, to dobrý moment. Ďakujem pekne, pán Čuntis, minúta. My sme za to, aby Čierna hora pristúpila do Európskej únie. Moja skupina je za to, ako aj za prístup všetkých krajín Západného Balkánu, ak si to tieto národy želajú. Nazdávame sa však, že negociačný proces musí byť zámienkou k tomu, aby sa vyriešili ekonomické, sociálne problémy, ďalej problémy, ktoré sa týkajú stavu demokracie v týchto krajinách. No a všetci dobre vieme, aká je v tejto krajine situácia napríklad v oblasti boja proti organizovanému zločinu. A keď e, situácia v Čiernej hore je pomerne pozitívna, rád by som povedal, že e, je tu takisto otázka prístupu do NATO. NATO je problematickou oblasťou, nemá dobrú povesť v západnom Balkáne a v praxi by sme navrhovali ekonomické riešenia, ako napríklad flexibilizáciu pracovného trhu a tak ďalej, ale to všetko zhorší situáciu pracujúcich, to viete. A keď takéto kritéria E, Čierna hora príjme a zníži úroveň svojej stability, to nebude dobre. Takže ja by som bol rád, keby sa tieto body vyškrtli zo správy pána Tánoka pani Makovej 1,5 minúty. Thank you. Over the past... Ďakujem. Za posledný rok Čierna hora zaznamenala pokrok e, v reforme súdnictva e, to množstvo nevyriešených prípadov na súdoch bolo znížené a takisto sa zvýšila zodpovedanie sa, takisto efektívnosť sudcov, ako aj prokurátorov. Boli prijaté opatrenia v tomto smere, ale toto sú veci len na legislatívnej úrovni. Najdôležitejšie je presadzovanie, to je kľúčové a je to najťažšie dosiahnutelné. Keď sa pozrieme na posledných 20 rokov e, v týchto krajinách, e, postkomunistických krajinách, najťažšími reformami boli práve reformy súdnictva, súdneho systému a opatrenia, ktoré smerujú k presadzovaniu e, účinných opatrení na poli boja proti korupcii. Pokiaľ ide o boj proti korupcii, legislatíva bola posilnená prijatím nového zákona o verejnom obstarávaní, zákonom o financovaní politických strán a takisto zákonom o konflikte záujmov. Ale opäť, implementácia je kľúčovou záležitosťou a e, testom úspechu takto prijatej legislatívy je nevyhnutné zabezpečiť ďalšie úsilie tak, aby sme dokázali zabezpečiť e, predvydateľný a efektívny systém súdnictva a aby sme nastolili znova verejnú dôveru. Tu niekoľko návrhov. Judikatúra musí byť zjednotená, e, nemôže byť lotériou spravodlivosť a všetky rozsudky musia byť zverejňované. Pokiaľ ide o boj proti korupcii, e, čiernohorské úrady sa musia sústrediť na prípady korupcie na vysokej úrovni. To je testom fungovania súdnictva a politickej elity ľudia Čiernej hory potrebujú e, mať e, veľa rozsudkov v tejto oblasti a teda hlavne na vysokej politickej úrovni. Dobre, ďakujem. Teraz je tu spontánna rozprava, tri mená pani Bazesku. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Čierna hora zaznamenala konkrétny pokrok v siedmich prioritných oblastiach, ktoré komisia zadefinovala pred rokom. V tomto kontexte chcem privítať rozhodnutie Európskej rady otvoriť rokovania s touto krajinou e, v roku 2012. Myslím si, že takýmto spôsobom podporíme reformu e, vo všetkých oblastiach. Treba jasne povedať, že pokrok na vnútroštátnej úrovni je podstatný z pohľadu úspechu procesu integrácie do EÚ chcem vyzvať e, orgány a úrady v Čiernej hore, aby posilnili svoje úsilie v oblasti súdnictva, v oblasti boja proti korupcii a boja proti organizovanému zločinu. Myslím si, že nová stratégia komisie, e, ktorá hovorí o otvorení kapitol 23 a 24, prichádza naozaj vo hodnom čase. Ďalej chcem počiarknúť potrebu dodatočných opatrení smerom k zlepšeniu situácie rómskej menšiny, e, vrátane vypracovania novej národnej stratégie v oblasti. Ďakujem. Kán.

Pán Mont Čierna hora je jednoznačne európska krajina, krajina, ktorá je najstarším novodobým štátom na Balkáne s veľkou slovanskou aj balgánskou kultúrou, stretovým bodom medzi moslimami a kresťanmi, Napriek všetkým dobrým problémom si myslím, že Čierna hora je na veľmi dobrej ceste, ktorú by sme mali masívne podporovať a preto vítam tú vynikajúcu správu Charlesa Tenoka a naozaj si myslím, že černohorský komisár a černohorskí poslanci budú obohatením tejto Európskej únie. Čierna hora by sa mohla stať ničím, ako by bolo Luxemburg Balkánu. Dobre, takže pán Fila. Pán predseda, vážení poslanci, pán minister, svoje poznámky by som zokančil tým, že zopakujem svoju vďaku a blahoželanie spravodajcovi pánovi Tanokovi. Som presvedčený, že toto uznesenie vyšle správny signál Čiernej hore je to signál uznania ťažkej práce, ktorá sa teraz odvi- doteraz odvidla, ako aj silné povzbudenie a vytrvať v odhodlaní. Čierna hora je veľmi blízko k začatiu prístupových rokovaní. Som presvedčený, že odhodlanie jej ľudí umožní aby Čierna hora sa stala pozitívnym príkladom regiánu, regióne, tým, že bude pokračovať na ceste k európskej integrácii. Posledné závery rady znamenajú, že komisia túto jar predloží priebežnú správu o pokroku Čiernej hory pri realizácii reforiem, najmä v oblasti právneho štátu a základných práv. Správa sa bude zaoberať najmä pokračujúcim pokrakom v siedmých kľúčových prioritách od prijatia poslednej správy o dosiahnutom pokroku. Ak by správa ukázala ďalší pokrok, tak prístupové rokovania by mohli začať zo strany e, rady v júni, čo by potvrdilo dôveryhodnosť roz, procesu rozšírenia ako celku. A teraz E, za radu, pán Vamen, pán predseda, pán Tenok, pán komisár, poslanci. EÚ poskytla obyvateľom Čiernej hory nádej a to je budúcnosť v EÚ a tá je teraz na dosah Čiernej e, hore panuje jednota o potrebe vstupu. Vidíme, ako rýchlo dosiahlo, dosiahla Čierna hora nádej na vstup. 21. februára som navštívil Čiernu horu. Videl som tam silnú zaangažovanosť a vôľu v tejto krajine. V krátkom čase realizovali veľa dôležitých reforiem, napríklad v oblasti e, právneho štátu, zabezpečenia práv občanov, to sú reformy, ktoré sú v záujme Čiernej hory, ako aj v záujme EÚ. Toto všetko je dobré, ale aj naďalej je potrebné dosahovať pokrok, najmä pokiaľ ide o boj s korupciou a organizovaným zločinom. V tejto súvislosti sa napätím očakávam ďalšiu správu o pokroku pripravenú komisiou, kde bude hodnotiť rôzne reformné iniciatíve. V našej debate vidíme aj e, uvedenie tých oblastí, kde sú ešte potrebné ďalšie reformy. Medzi EU a Čiernohorou je jednota v tom, na ktorých oblastiach treba ešte ďalej pracovať. A Čierna hora by sa mala koncentrovať najmä na to, aby zrealizovala ústavnú reformu, boj s organizovaným zločinom a korupciou a aby účinne realizovala, vykonávala zákony, ktoré sa prijali, má, by e, aj pridať v oblasti protidiskriminačných zákonov. Tešíme sa na to, keď uvidíme, ako sa zrealizujú práci na ústavnej reforme, ktoré zaručia nezávislosť alebo posilnia nezávislosť súdnictva a sudcov. EÚ bude samozrejme klásť aj veľké požiadavky v súvislosti so samotným vstupom, napríklad posilnenie e, administratívnych kapacít a Doteraz e, to vždy pomohlo e, krajinám, ale Čierna hora taktiež zažila dôsledky krízy a ekonomika Čiernej hory sa musí ďalej rozvíjať a preto by mali byť aj vytvorené dobré podmienky na rozvoj podnikov podnikania, tak aby bol správny, zabezpečený správny vývoj trhového hospodárstva, čo je veľmi dôležité a čo podporujeme. Ja som presvedčený, že Čierna hora spraví všetko preto, aby e, sa dos, aby splnila svoje závisky zo stabilizačnej asociačnej dohody. Čierna hora splnila vo veľkej miere kritéria EÚ. Integračný proces EÚ je e, záväzok nielen pre, e, pre Čiernu horu, ale aj pre nás. A ja dúfam, že v júni budeme môcť začať rokovania o vstupe s Čiernou horou. To, čo očakávame od integrácie Čiernej hory, je v prvom rade v záujme Čiernej hory, ale ja dúfam, že je to, že to bude aj na osoch ďalším krajinám Balkánu priblížiť sa k EÚ Takže je to dôležité pre Čiernu horu, pre Balkán, ako aj pre EÚ. A je to niečo, kde, e, na čom dánske predsedníctvo bude úzko spolupracovať s komisiou a s parlamentom, aby sme dosiahli pokrok v tých cieľoch, kde máme jasno, pretože to, čo je v prospech EÚ, je aj v, záujme, e, v prospech Čiernej hory, aj v záujme EÚ. Takže končím teraz E, túto debatu. A prejdeme